znamenia. Ako určite viete, 13. decembra 2016 predseda navrhol sankciu, uvrhol sankciu na pána Vojta, pretože porušil povinnosť v kódexe správania sa pri svojom konaní. 27. decembra pán Vojt predložil odvolanie k tomuto rozhodnutiu. V pondelok 16. januára Predsedníctvo túto, toto odvolanie preštudovalo a jednomyselne potvrdilo rozhodnutie predseda, že, e, na pána, že potvrdil